Hello everyone, if you can take your seats, we can start the meeting. First of all, if you agree with... Tak, eh, ak dovolíte, tak eh, začneme s našou prácou, pustíme sa do našej schôdze. Ako prvý bod je schválenie nášho dnešného programu. Ak súhlasíte, považujeme ho za schválený a eh, chcem vás ešte informovať, že dnešné, dnešná schôdza ako obykle je webstreamovaná Máme tlmočenie z 22 jazykov a poprosil by som vás o e, schválenie e, zápisnice e, schôdze koordinátorov z 25. septembra. Ja by som chcela povedať, ako sme hlasovali o pozmeňovacích návrhoch k rozpočtu. ITRE hlasovalo o rozpočtových pozmeňovacích návrhoch 3. septembra. My sme e, apelovali na navýšenie v strategických riadkoch, e, ktoré spadajú do pôsobnosti ITRA. Zároveň výbor e, pre rozpočet 1. oktobra hlasoval o všetkých pozmeňovacích návrhoch, ktoré dostal a výsledok je pre ITRE veľmi povzbudzujúci vzhľadom k úrovňam financovania, ktoré komisia navrhuje pre výskum, vývoj, vesmír, a priemysel, to sú veci, ktoré zodpovedá ITRE, to je súčasť kompromisného balíka a na základe e, hlasov, alebo na základe rozpravy na pléne, kde sa bude rozpráva konať budúci týždeň, e, to vyzerá, že parlament bude mať vynikajúcu pozíciu v zmierovacom konaní a myslím, že všetci e, môžu byť v parlamente spokojní. Členské štáty sú presvedčené, že rozpočet pre výskum a vývoj je potrebná vec, takže sa možno v roku 2020 presadí v týchto navrhovaných úrovniach. Ďalej, e, v zmysle pravidla 241 e, rokovacieho poriadku právnici, lingvisti Európskeho parlamentu pripravili e, korigendum k nariadeniu o európskych podnikových štatistikách. Dostali ste jazyk, všetky jazykové verzie tohto korigenda 11. oktobra. Dôvod tejto opravy je, že kvôli časovým, časovému tlaku nedošlo k preskúmaniu textu e, právnikmi, lingvistami predtým, než ho parlament schválil za predchádzajúceho volebného obdobia a veci, alebo teda postup schvalovania tohto korigenda je nasledujúci vzhľadom k ak nebudú žiadne výhrady výboru po e, tomto mojom oznámení, korrigendum sa predloží na hlasovanie na plenárnej schôdzi a to 21. oktobra bude sa považovať za schválené, pokiaľ politické skupiny, alebo aspoň, na jedna politická skupina, alebo aspoň 38 poslankyň alebo poslancov nenavrhne korigendum o korigende hlasovať. Takže toto boli moje oznámenia. E, potrebujem tiež, aby ste schválili zápisnicu z 25. 26. septembra e, do konca tejto schôdze. A teraz e, by som chcela privítať e, pána Klaus Dieter Borcharta, ktorý je zástupcom generálneho riaditeľa DG NR, energie z Európskej komisie. E, spolu absolvujeme teraz prvú výmenu názorov s komisiou o príprave delegovaného aktu, ktorý vytvorí zoznam únie e, tzv. projektov spoločného zájmu PCI, ja vás mm, chcem upozorniť, že projekty spoločného zájmu sú kľúčová cezhraničná infraštruktúra, ktorá prepája energetické systémy v krajinách Európskej únie a ich cieľom je pomôcť Európskej únii dosiahnuť ciele svojej energetické politiky a klimatické ciele prostredníctvom implementácie prioritných koridorov a oblastí strategické energetické infraštruktúry. V zmysle nariadenia o usmerniach pre e, transeurópsku energetickú infraštruktúru komisia vypracova každé dva roky zoznam e, takýchto projektov spoločného zájmu, ktorý je schvalovaný formou delegovaného aktu. Ostatný zoznam únie bol zverejnený komisiou v novembri 2017 a my sme teraz prizvali komisiu, aby nám predložila informáciu o aktuálnom stave spracúvania tohto delegovaného aktu ktorý by mal e, stanoviť zoznam PCI Európskej únie. V zmysle postupu e, vám chcem pripomenúť, že keď komisia schváli tento delegovaný akt, bude predložený parlamentu a rade na skúmanie. Parlament e, bude mať dva mesiace na to, aby sa vyjadril proti zoznamu, pokiaľ to bude potrebné, s možnosťou predloženia ďalších dvoch mesiacov. A delegovaný akt potom vstúpi do platnosti až po ukončení tohto obdobia skrutínia obidvomi inštitúciami. A pre náš výbor je to vec e, veľmi zaujímavá, takže chcem poďakovať pánovi e, Borchardovi za to, že nám už včera, samozrejme aj vášmu generálnemu riaditeľovi chcem poďakovať za to, že ste nám poslali už včera zoznam týchto projektov spoločného záujmu. Isté bude veľmi zaujímavé si však vypočuť aj z vašej strany nejaké úvodné slovo k tomuto zoznamu a možno aj nejaké pripomienky k tomu, aký bude harmonogram e, krokov po tom, čo tento delegovaný e, akt vstúpi do platnosti. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobré ráno prajem všetkým. Ďakujem za to, že ste ma prizvali na túto výmenu názorov o štvrtom zozname projektov spoločného záujmu. Ako sme práve počuli, včera večer boli zaslané dokumenty Európskemu parlamentu. Nejde tu teda o to, aby sme teraz tu hovorili o tom detailne, ale myslím si, že budeme mať aj ďalšie možnosti, aby sme spoločne sa venovali detailom. Ja sa v úvodných slovách budem snažiť dať vám určitý prehľad tých dôležitých bodov, aby ste pochopili aj ten proces, ktorý vlastne viedol k príprave tohto štvrtého zoznamu a chcel by som nechať priestor na to, aby tu mohla nastať výmena názorov, aby ste sa mohli pýtať otázky. Myslím, že to je asi pre vás to najdôležitejšie. Takže dovolte mi začať s určitými priesvitkami. Chcel by som poukázať na význam tohto zoznamu projektov spoločného záujmu energetické systémy súvisia s infraštruktúrou a infraštruktúra je tou opornou chrbticou pre náš celý systém a pre tie siete, takže je veľmi dôležité, aby to skutočne bolo vnímané v tomto duchu a Otázka je teda, či sa to musí vždy meniť, keď sa menia aj politiky. To je istotne jedna z otázok, ktoré treba preskúmať. Avšak chcel by som poukázať na tomto základe na nasledovné, na význam tej infraštruktúry. Infraštruktúra ako tá chrbtica, ako som povedal, musí slúžiť všetkým trom spoločným cieľom našej energetickej politiky. Je to udržateľnosť, to znamená, infraštruktúra musí slúžiť aj rozvoju a navýšeniu podiela obnoviteľných zdrojov v našich systémoch. A zároveň musí to slúžiť aj energetickej bezpečnosti. Treba si uvedomiť, že potrebujeme potrebnú infraštruktúru pre všetky štáty členskej Európskej únie, aby tieto mohli mať k dispozícii aspoň teda možnosť využívať tú energetiku a energiu, ktorú potrebujú, či už teda o elektrickú energiu, kúrenie, a tak ďalej a tak ďalej. Takže treba urobiť všetko v prospech energetickej bezpečnosti. A ešte konkurencieschopnosť a dostupnosť finančná. Istotne viete si predstaviť dokonalú infraštruktúrnu sieť s vysokými nákladmi, ale vždy niekto musí za to zaplatiť, za takúto infraštruktúru. My vieme, že sú to spotrebitelia, ktorí platia nakoniec. A my musíme robiť všetko preto, aby sme pri vytváraní tých infraštruktúr skutočne hľadali tie najefektívnejšie z nákladového hľadiska možnosti. Prečo teda je tu takýto čulý záujem, pokiaľ ide o získanie týchto PCI zoznamov? Máme tri dôvody. Prvým dôvodom je, že naše nariadenie predmetné počíta s tým, že PCI musí prejsť k zrýchleným procesom povolenia a vlastne pokiaľ ide o povolenie, povolovací proces, to musí všetko prejsť cez tzv. one-stop shop a musí to byť vybavené do 3,5 roka. Ďalšia vec je, že PCI spadajú do špeciálneho regulačného rámca, ktorý takisto zjednodušuje tú implementáciu Napríklad máme tu predpoklad, požiadavku, že hostio, hostiace krajiny, aspoň tri štáty, sa musia dohodnúť na tom, na takýchto infraštruktúrnych projektoch a týmto vlastne sa zbavíme rizik, že by tam boli nejaké politické dopady, ktoré by mohli hatiť vývin toho projektu. Takže to už bolo vyjasnené prostredníctvom toho procesu PCI. A potom v neposlednom rade, pokiaľ ide o developerov, to je e, finančná pomoc zo strany Európskej únie. A tu máme to priame prepojenie medzi PCI a Connecting Europe Facility, pretože iba vtedy môžeme projekt, pokiaľ ide o financovanie, akceptovať, pokiaľ je financovaný z Funding Europe Facility, ak bol predtým už na zozname v rámci PCI. Takže aby som vás teda trochu informoval ohľadne toho, čo sme urobili za ostatné roky, pokiaľ ide o nariadenie CEF. CEF, my sme teda financovali štúdie, máme 47 e, energetických krokov, je to na úrovni 1,5 miliardy eur, máme 62 e, krokov, pokiaľ ide o plyn, to je takisto cez miliardu, a máme štyri plány, pokiaľ ide o inteligentné siete, 135 miliónov a tri projekty, pokiaľ ide CO2, infraštruktúrne projekty a to je zhruba na úrovni 9,7. To je predbežné hodnotenie, pretože ako viete, ešte mám zostáva rok. Budúci rok je teda koniec, e, je rok, kedy sa končí CEF1 a budeme musieť vyčkať na nový viacročný finančný rámec. Tu máte taký sumár procesov, ako teda my vyberáme tieto projekty. A je veľmi dôležité si uvedomiť, že ide tu o proces z dolu nahor, Pokiaľ ide o ďalší rozvoj PCI, to je stanovené zo strany regionálnych skupín. regionálnej skupiny tieto musia vlastne skontrolovať údaje, kritéria, musí sa vypracovať metodológia a to všetko v kontexte nariadenia. A aby som vás teda informoval, o čom to nariadenie ten E je, tam sú kritéria, pokiaľ ide o ten selekčný proces, takže ide tu predovšetkým o integráciu na trh, posílenie konkurencie schopnosti hospodárskej súťaže, zabezpečenie bezpečnosti dodávok a takisto otázka udržateľnosti. To sú kritéria, ktoré vlastne pri tom hodnotení zohrávajú úlohu už v rámci kooperačnej platformy, ako to teda my nazývame. Potom tu máme tie regionálne skupiny, tieto pripravujú neskôr návrh zoznamu, prebiehajú tam viaceré diskusie, a celé to potom vyústí tým, že to sa posunie do toho rozhodovacieho orgánu. V rámci regionálnej skupiny sa teda hovoria o kritických projektoch. Istotne si viete predstaviť, že teda hoci má hoci to dá zdravý rozum, pokiaľ ide o prípravu takýchto zoznamov, vždy sú tu predsa len projekty, ktoré sú poznačené takou veľmi pestrou vlajkou ktoré teda sú pretláčané nie kvôli tým dôvodom, ktoré sú vlastne stanovené v rámci nariadenia, ktoré som práve spomenul. To sú kritické projekty, treba o nich takisto hovoriť a regionálna skupina potom sa rozhodne, že čo sa predloží rozhodovaciemu orgánu. A rozhodovací orgán, Decision Making Body, je skupinou generálnych riaditeľov z ministerstiev členských štátov a v rámci tohto procesu je jedna vec náročná. Táto regionálna skupina sa musí uzhodnúť koncenzuálnym spôsobom. Toto nesmieme strácať zo zreteľa, pretože ako som povedal, sú tu projekty, ktoré majú skutočne jasné politický, politické ladenie za jednotlivé členské štáty. Ešte sa však neudialo to, ale môže sa to stať, že Napríklad nejaký kritický projekt, ktorý je sporný, môže viesť k zablokovaniu procesu. A potom sa to celé skomplikuje, dá sa z toho ešte vy, vyviaznuť, ale treba nájsť možno priamejšie postupy aj na tejto úrovni. Doposiaľ teda, ako som povedal, pred dvomi týždňami sme mali napríklad zasadnutie tohto grémia rozhodovacie a podarilo sa nám nájsť koncenzuálne riešenie, pokiaľ ide o všetky projekty, takže skôr to, čo som povedal predtým, je takého teoretického ladenia. A teraz pokiaľ ide o časový roz, rozmer, neprejdeme teraz cez ten graf, to je skôr pre tých, ktorí skutočne chcú poznať detaily, čo chcem ukázať ja, je to, že v rámci tohto procesu pokiaľ ide o kooperačnú platformu, cez tie regionálne skupiny až po rozhodovací orgán. Máme otvorený a transparentný celý ten proces. Máme tu celú paletu zasadnutí, stretnutí s viacerými zúčastnenými stranami. Máme početné konzultačné postupy a od teda posledného rozhovoru, ktorý tu prebehol ohľade toho tretieho zoznamu, je tu takisto aj intenzívna účasť členov tohto parlamentu na tom procese a my to vždy vítame. Týmto sa dostávam teda k tým hlavným bodom toho štvrtého zoznamu PCI. Tu vidíte trochu ten posun od tretieho zoznamu k, tretie, k štvrtému zoznamu. Máme tu 13-percentné zníženie čo do projektov a ich počtu zo 73 na 151 a to súvisí s tým, že poprvýkrát sme trvali ako komisia na tom, že všetky projekty, ktoré nezaznamenali nejaký pokrok, alebo kde bol skutočne malý pokrok za posledné 2-3 roky, by mali byť vyňaté z toho zoznamu, pretože to je jasný ukazovateľ, alebo poukazuje to jasne na to, že je tu nejaký problém, pokiaľ ide o tie projekty. A tým, že ten projekt dá prečo zoznamu, to neznamená, že sa tam nemôže vrátiť, ale v čase, keď, vtedy, keď to bude už pripravené. A tým, že by sme nechali tieto projekty na tom zozname a prišli by nové, uvedomujúci, že tieto projekty aj tak sa nepohnú za najbližšie dva roky ďalej, tak to by nemalo význam. Ak sa teraz pozrieme na to, ako sa vlastne toto, táto redukcia, toto zníženie počtu integrovalo do jednotlivých energetických infraštruktúrnych projektov, máme malý úbudok, pokiaľ, i úbytok, pokiaľ ide o energetické projekty, máme veľký počet projektov v oblasti z plynu, tam je 40 Máme navýšenie tých inteligentných sietí, bohužiaľ z veľmi nízkej úrovne a preto vlastne je iba 25%, pardon, tých 50%. A potom tu ešte máme malé navýšenie, pokiaľ ide o siete pre CO2, to je 25%. Takže teraz na ďalšej priesvitke už vidíte v podstate to isté, len tentokrát sú tu tie veci zasadené do vzťahu, pokiaľ ide o E, inteligentné siete a ďalšie infraštruktúry. A vlastne to, čo sme hovorili aj od samého začiatku, keď sme obhajovali plynové projekty tu v parlamente, vždy nám išlo o to, a to sme aj zdôrazňovali, že práve pokiaľ ide o takú zrelosť, pripravenosť týchto projektov, budeme mať viac plynových projektov v systéme a smerom ku koncu to zasa predbehnú projekty elektri- elektrickej energie. A toto sa preukázalo aj na tomto štvrtom zozname, kde vlastne vidíte, je tu taký pomer 2 ku 1, tak na štvrtom zozname je to už 3 ku 1. A ja iba predpovedám do budúcnosti to, že toto je tá tendencia, celkový trend, ktorý bude asi pokračovať aj v budúcnosti. Takže toto je asi z mojej strany všetko v rámci tej úvodnej časti a myslím si, že treba teda využiť ten čas, na to, aby ste sa mohli spýtať otázky. Ja sa teším na ne, že budem môcť odpovedať. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my. Teraz dostanú najprv slovo koordinátory a potom ďalší. Sekretariát si zaznamená mena. Nech sa páči pani Kalvajo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. Neviem, či je možnosť dostať aj vytlačenú verziu tej prezentácie, pretože tie čísla nevidíme teraz a je to veľmi dôležité, keď to porovnám s predchádzajúcimi. Avšak otázka Európskeho parlamentu a jeho úloha Bohužiaľ, úloha Európskeho parlamentu v rámci týchto postupov je redukovaná, ale my by sme oceňovali, aby sme boli viac začlenení, to, aby sme mali viac informácií o celom tom procese. A ďalšia vec, to sa týka práve distribúcie týchto projektov. Na predchádzajúcej priesvitke ste uviedli, že inteligentná sieť, e, tam došlo k zmene na úrovni 50% a siete CO2 na úrovni 25%. Som univerzitná profesor, keď vidím takéto čísla, tak jednoducho hneď mám podozrenie, že tu je snaha ma zle informovať, pretože vlastne, čo je dôležité, je ďalší krok – kde je vidieť, že máme ešte stále zanedbateľné množstvo vlastne týchto sietí a projektov CO2 a inteligentných sietí. Tie najdôležitejšie projekty, ktoré máte, tie sa týkajú elektrickej energie a plynu a tá zmena, ktorú ste zaznamenali, vlastne nie je dostatočná, pretože ak tu dôjde k zmene od 0 na 1, tak je to vynikajúce navýšenie, ale v podstate nesúvisí to nejako s realitou. Takže to je tá hlavná vec z mojej strany. V časoch, keď potrebujeme ísť cestou odstraňovania fosílnych palív zo spoločnosti, ako teda hodláte a zamýšľate plánovať tento zoznam týchto projektov v takom zmysle, aby to slúžilo spoločnosti v zmysle zelenej energie a podpore boja proti klimatickým zmenám. Ako vnímate teda úlohu Európskeho parlamentu v budúcnosti? Aj keď to teda nie je nejaká silná formálna úloha, myslím, že môže mať intenzívnejší dialog, pretože tieto projekty sú dôležité, sú ambiciózne a náš parlament sa angažuje práve v týchto oblastiach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán González, Kasárs. Vážený pán zástupca generálneho riaditeľa, ja by som vám chcel prečítať eh, mm, list, ktorý sme zaslali za našu skupinu. Teda zaslali sme to zase to pán, pán Kanete, ktorý povedal, že nám bude k dispozícii e, bez e, problémov, pričom e, výber, výber PIK bude výsledkom spolupráce komisie a parlamentu a bude závisieť od špecifík a infraštruktúry v rôznych regiónoch Európy. Budú zohľadnené názory zainteresovaných a tu chcem prislúbiť, že by som bol rád, aby sa zúčastňovali častejšie na, tomto, na tejto snahe členové výboru ITRE a e, aby sa e, tieto veci riešili aj na e, vysokej úrovni, teda ministerskom, ministerských stretnutiach. Toto je list, ktorý, zapí, ktorý zaslal komisár Kanete vo februári tohto roku nám a preto by sme chceli povedať, že tu je takýto prísľub, ktorý nebol splnený a Okrem toho tu chýba transparentnosť, teda okrem absencie e, spolupráce s parlamentom. Teda e, my nepovažujeme tú spoluprácu e, za spoluprácu na úrovni asistentov. Tu sa hovorí o nejaké úplne inej úrovni. No a hovoríme tu o projektoch, ktoré napríklad podporujú uhlíkovo náročné systémy a tie môžu narušiť dosávanie našich cieľov, dekarbonizácia. E, fosílne paliva, tam sa napríklad podporuje, e, podporuje infraštruktúra využívajúca plyn alebo e, iné fosílne paliva a domnievame sa, že v projektoch, energetických projektoch na výrobu elektriny, napríklad plynových kogeneračných jednotiek, ideme proti svojim cieľom v inej oblasti. No a tu napríklad jeden z projektov je prepojenie eh, eh, Španielska s Francúzskom a ehm, cieľom je dosiahnuť eh, kvalitné prepojenie do roku 2025, ale ako sa to bude hodnotiť? 10% do roku 2020 a 30% do roku 2030 sú súčasné ciele znižovania emisí, ako chceme dosiahnuť toto. Ďakujem. Thank you. Uh, next speaker, Mr. Patterson. Ďakujem pekne, pán Petersen. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán Gurkhardt, za to, že ste prišli a za úvodné slova. Tie dokumenty sme dostali iba včera večer, takže je to ťažšie komentovať to, ale máme dosť času na to, aby sme sa na vás obrátili potom formou konkrétnych otázok. Chcem vás uistiť, že to aj spravíme a vrátime sa k tým detailom. Vy ste teda začali s tou priesvitkou, pokiaľ ide o transeurópske siete, že to je to, tým jadrom európskej energetickej politiky. V tom sa nemýlite. A preto prvá otázka z mojej strany. Aký tu je proces, pokiaľ ide o revíziu týchto kritérií? Už sme o tom hovorili, dohodli sme sa na tom. V rámci nariadenia CEF, a to ešte na jar, Avšak problémom stále zostáva to, že revíziou týchto usmerení by sme mali inú vyváženosť medzi fosílnymi a obnoviteľnými zdrojmi energie. Takže podľa mňa potrebujeme takúto revíziu a tá by viedla k tému lepšej vyváženosti. Takže treba to spraviť. Takže prvá otázka ako vyzerá tento proces, ako by to malo hypotetický dopad na tento zoznam, o ktorom tu dnes hovoríme. Pokiaľ je revízia usmernení, to je dôležité a chcel by som počuť aj vašu odpoveď. Po druhé, všetci čakáme na to, čo vzíde z komisie v rámci prvých 100 dní, keď, začnú teda, keď začne čas plynúť. Takisto nás zaujíma to, že aké ambície, ako dopadnú ambície pani von der Leyenovej v oblasti klimatických politík Mohli by ste nás informovať, alebo moja otázka je, či komisia urobila nejaké hodnotenie dopadu na život, na klímu v rámci tohto portfólia. Ako urobíme to, že by tieto, toto portfólio gigantických projektov bolo v súlade s klimatickými ambíciami, ktoré máme a ktoré sú nám spoločné. Ako zabezpečíme to, že skutočne sa to zrealizuje a bude to v súlade? Pretože hypoteticky povedané, ak by sme mali veľkú časť toho portfólia, kde by bol olej a plyn a ropa, tak čo potom? Ako sa dostaneme ďalej? Dostaneme sa do situácie, ktorá by bola kontraproduktívna voči tým ambíciám, ktoré máme. Takže to boli dve otázky z mojej strany. Ďakujem pekne. Pán Blos, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán Bochard. E, možno by sme sa mohli pozrieť na tú e, poslednú prísvitku ešte raz. V prvom rade Medzinárodná e, agentúra povedala v roku 2018, že nemáme žiaden priestor vytvoriť niečo, čo vlastne vytvára emisie CO2 a teraz vlastne uh, už sme tomu otvorení hlavne tento 12. E, projekt pre e, zemný plyn. Takže ako to odovodňujete? Vysvetlili ste už aj, že sa znižuje počet tých e, projektov pre zemný plyn. Je tu tento pomer 3 k 1 ale 1,5 miliard ide na plyn a 1,5 na elektrínu, takže je to skôr pomer 1 k 1, nie 3 k 1. Takže táto prísvitka tak trochu zavádza v tejto oblasti. No, žiadame, aby sa viac e, prostriedkov e, vlastne venovalo e, na elektrínu, na projekty PCI v oblasti elektriny. A kolega eh, to už spomenul, vy ste hovorili o týchto štyroch kritériách udržateľnosti, ale nie je to tu popísané do detajlov, čo to vlastne konkrétne znamená v celom procese. A eh, revízia eh, tým jedna nariadenia, ten 10 čo to vlastne má znamenať. Bude tam nejaké e, e, hodnotenie dopadov na klímu e, v EÚ. Budete napríklad zohľadňovať aj nejaké úniky do tohto hodnotenia dopadov na klímu. Ako je tento zoznam PCI v súlade s tým, čo treba robiť v oblasti boja proti klimatickým zmenám? Hovorí sa o minimálne 65-percentnom e, znížení emisí do roku 2030. E, e, Dúfajme, že komisia sprísni svoje ciele, ktoré aktuálne sú stanovené. Plánujú sa takisto aj určité projekty. Ja viem, že hlavne pokiaľ ide o ten projekt v Chorvátsku na Krku neboli tam dostatočne za, eh, kon, za, zapojené eh, jednotlivé zainteresované strany, takže môžeme zabezpečiť pri tomto novom nariadení, aby takéto projekty nekončili na zozname BCI. PCI. Ďakujem. Ďakujem, prosím, ale buďte stručnejší, aby ostatní kolegovia mohli eh, položiť otázky. Ďakujem pekne. Ja tiež vítam profesora Borkarta, eh, ktorého eh, sa chcem spýtať na Cyprus. Pokiaľ ide o integráciu eh, siete do južného koridoru, do akej miery si myslíte, že toto môže predstavovať zdroj diverzifikácie zo strednodobého a dlhodobého pohľadu? No a ešte aj nejaké finančné hodnotenie by bolo zaujímavé. Veľmi dobre, pán Borkia, to bolo naozaj stručné. E, ďakujem za túto stručnosť, pán Krasnodebský. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu pánovi riaditeľovi a zároveň aj za to, že nám pripomenul ciele týchto spoločných projektov. Bezpečnosť dodávok je jedna z týchto cieľov. Zároveň je dôležité pripomenúť aj to, že v našom výbore sa zaoberáme aj otázkami priemyslovými, otázkami stratégie, infraštruktúry, A e, teraz zmeny v tejto oblasti trvajú veľa rokov. V predchádzajúcom e, volebnom období sme sa venovali dlho bezpečnosti rôznych plynových projektov a inštalácií. Viete, elektrina a plyn, milí kolegovia a kolegyne, to nie je niečo, čo sa navzájom nejako vylučuje. V mnohých krajinách modernizácia ide práve týmto smerom a aj dosiahnutie rôznych cieľov v tejto oblasti sa realizuje práve využitím e, výroby elektriny z plynu, aby sme nahradzovali fosílne paliva. Ja sa teda chcem spýtať následovne. Čo si myslíte o implementácii toho, čomu sme posledných 5 rokov venovali veľkú pozornosť vo svetle nových cieľov a ambícií Európskej únie? pretože mám pocit, že sme v podstate ešte nezačali ani realizovať niektoré z týchto projektov a už uvažujeme o nových cieľoch. A mohlo by to viesť aj k tomu, že ten cieľ, ktorý ste spomenuli, pán riaditeľ, teda hlavne energetická bezpečnosť a jej dosiahnutie, bude cieľ, ktorý bude ohrozený Takže ako vnímate tieto dva procesy? Implementáciu týchto našich e, postupov aj z minulého obdobia a s týmito iniciatívami, o ktorých hovoríme teraz. Ďakujem pani Öst. Ďakujem pekne. Musím povedať, že takýto e, dlhý zoznam e, dostať len večer, dnes ráno si môžeme niečo prečítať a diskutovať o tom a pokiaľ možnosti to odsúhlasiť, to považujem za zvláštne a naozaj nezodpovedajúce dôležitosti parlamentu. Toto je veľmi dôležitý zoznam totižto rozhodujúce pre nás je, keď sa pozrieme na tento zoznam, e, zodpovedá potrebám dnešnej doby, kedy by sme mali bojovať proti klimatickým zmenám? Ja neviem si to predstaviť, neviem podľa akých kritérií e, to tu vzniklo, okrem teda toho, čo ste predstavili vy. Pre mňa je to zoznam z minulého storočia, to musím povedať úprimne. Úplne iné projekty by sa tu mali podporovať, úplne inak tu treba pristupovať. Spomeniem pár vecí. To, čo je OK, je e, podpora interkonektorov. To je v poriadku. Tie prirodzene potrebujeme, ale máme niečo proti tomuto masívnemu podporovaniu plynu. A keď sa pozrieme, čo tu vzniká, pozrieme sa na tieto e, koridory plynové, ktoré tu majú vzniknúť kam investujeme. 25 mimovládok eh, sa obratilo na Európsku investičnú banku proti tomuto projektu. Eh, environmentalisti sú kvôli tomu vo vezení, pretože sa zasadzovali za tento projekt. Takéto niečo teda očividne podporujeme. Takže podpora plynovej infraštruktúry od roku 2014 dostala 1,6 miliardy eur. Chceme to trošku e, znížiť, ale predsa len v tom ďalej pokračovať. To považujem za naozaj veľmi zložité. Viac potrebujem investovať do, do obnoviteľných e, zdrojov, veď to je predsa smiešne, čo tu robíme. Takýto zoznam tu necháme prejsť Investuje sa do všetkého možného, ale nie do toho, čo je skutočne potrebné a teda do e, obnoviteľných zdrojov. Takže s týmto vôbec nemôžeme e, súhlasiť a považujem to za trapné. Akým spôsobom sa tu pristupuje k parlamentu? Ďakujem veľmi pekne. Teraz už musíme zaviesť e, časový limit, takže prosím, obmedzte svoje otázky na jednu minútu, pán Berenca. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem komisii za e, prezentáciu. Naše budúce infraštruktúry by nemali len zabezpečovať e, bez, bezpečnosť, ale musíme podporovať aj obnoviteľné zdroje. Keď sa pozrieme na solárne parky, tak tie majú dostatočnú vlastne kapacitu na to, aby pumpovali energiu do siete. V mojej krajine, napríklad vo Vereze, v Gronigene, sme mali ťažkosti v oblasti nedostatku absorpčnej kapacity a to platí aj pre ostatné členské štáty EÚ. Preto chcem vyzvať komisiu, aby dávala pozor, venovala, e, pozor, e, venovala pozornosť e, tejto problematike, hlavne pokiaľ ide o cezhraničné projekty, inak nebudeme môcť realizovať naše ambiciozne ciele v oblasti energetickej e, tranzície. Pán Gajer, ďakujem pekne. Už tu viacerí kolegovia predo mňou kritizovali, ako neskoro sme dostali tento zoznam, pripájam sa k tomu, je naozaj dosť ťažké v takejto e, krátkosti času si urobiť e, dobrý obraz o veci. A ja by som sa chcel povenovať pár otázkam e, naozaj do detailu. My od týchto krokov PCI si želáme, že nás pohne smerom k dekarbonizovanej energii. Takže do akej miery môžete vylúčiť, pán Blichard, že projekty, ktoré takto Eh, financujete, povedú carbon lock-in. V niektorých miestach eh, tohto pracovného dokumentu pre mňa vyplýva, že tie eh, projekty, ktoré sa tu majú podporovať, sa budú dať využívať nielen pre zemný plyn, ale aj iné druhy plynov. A spomína sa tam výraz should be. Tak ako som sa ja učil angličtinu, je to možnosť, ale nie povinnosť. Takže platí toto jasne pre e, e, všetky e, vlastne plynovody, dajú sa, dajú sa použiť pre rôzne druhy plynov. Pridávam sa aj kolegom a ku kolegyňam, ktorí sa pýtajú, či v týchto dňoch skutočne je to ešte nutné bol by som vďačný, keby ste sa k tomuto mohli vyjadriť. Na strane 11 hovoríte, že e, nie je tu možnosť podpory z CEF, dobre, ale venujem sa rozpočtu. Ale e, čo to znamená, keď nie sú podporiteľné z CEF? Sú iné e, možné európske zdroje, ktoré by ich mohli podporiť? To by ma zaujímalo. Ďakujem. Slovo má pán Pekarinen. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel sústrediť na auta. Všetci vieme, že eh, intenzita CO2 predstavuje približne 60 eh, v porovnaní eh, s uhlím a zdôrazňujete, že Zúrazňujete tu naozaj používanie e, automobilov. Chcem sa spýtať, či je to tak, že v budúcnosti budeme môcť používať tieto e, vlastne ropo, plynovody aj na bioplyn, jeho rozvádzanie. Je toto dôvod, prečo tak silne e, sa venujete tejto oblasti? Pretože potrebujeme redukovať emisie CO2. ak budeme e, vlastne používať e, stále viac a viac zemného plynu, no tak tu vyplýva nejaký roz, rozpor. Nemôžeme používať fosílne plyny naďalej. Ďakujem pekne. Ja by som eh, chcel zablahoželať komisii, eh, hovorí pán eh, Kublius, za túto prácu. Týka sa to klimatických zmien, ale je to aj otázka geopolitiky, aj bezpečnosti dodávok. A keď hovoríme o interkonektivite, o prepojenosti jednotlivých e, krajín, e, pokiaľ ide o plynovody, tak e, si len spomeňme na situáciu, ktorú sme tu mali pred pár rokmi s Ukrajinou. A pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, ktoré generujú elektrínu, treba si uvedomiť, že zatiaľ tu nemáme veľa iných možností než jadrovú energiu alebo plyn na výrobu elektriny a pochádzam e, z Pobaltia. Pozrel som sa na toto e, prepojenie tých e, baltských krajín so zvyškom Európy. Pre nás je dôležité. U nás je, pre nás je to o politickej bezpečnosti. Je to veľmi dôležité. Bol som aj premiérom krajiny Chcem teda povedať, že ja by som bol rád, keby komisia mala ešte väčšiu úlohu pri implementácii týchto projektov, pretože keď pretože keď implementácia projektu závisí od troch, štyroch krajín určitého regiónu, tak niekedy tam môže byť naozaj ťažké dohodnúť sa medzi sebou na najlepšom postupe, na tom, ako odviesť naozaj dobrú prácu. Takže ja sa pýtam jednoducho, akú e, úlohu e, pre komisiu vidíte, pokiaľ ide o implementáciu projektov. Pán Rinisto. Ďakujem, nežiadal som o slovo, ale e, rád sa vyjadrím. Pán Burchardt. Vysvetlili ste do detajlov eh, návrhy, ktoré máte. Chcete znižovať investície do plynu, ale rád eh, by som aj vedel, aký je eh, finančný pomer, pokiaľ o tieto projekty, aká je tá výška celkových investícií, koľko financí sem tečie. Potrebujeme nepodporovať len teda fosílnu infraštruktúru, Otázkou je totiž, ako dlho sa budú využívať, e, ako dlho sa budú využívať tieto plynovody. Chceme sa hýbať smerom k zelenému plynu, ak treba ak sa majú odsúhlasiť nejaké e, projekty, tak musia vychádzať z toho, že e, sa budú môcť využívať aj pre zelený plyn. Takže ako sa to bude implementovať? No a potom, pokiaľ ide o plety týkajúce sa plynu, Zníženie projektov e, je tu z dôvodu prísnejšej línie komisie, alebo jednoducho preto, že členské štáty e, vlastne navrhujú menší počet e, projektov. To je pre nás tiež dôležité. Ďakujem pani Kutaha. Ďakujem vám pekne pani predsednička. Ďakujem pani rediteľ za to, že ste prišli dnes sem a Ďakujem za tie vysvetlenia. Všetci sa zhodneme, že potrebujeme sa hýbať smerom k čistej energii. Je to dôležité a je to dôležitý aspekt eh, cieľov eh, Connecting Europe Facility. Ale to neznamená, že by sme eh, oblasti s geografickými otáznikmi mali ponechať osamotené a podrývať vlastne teda viedlo by to k tomu, že spotrebitelia v Európe by nemali rovnaké príležitosti a že niektoré krajiny by sme ponechali bokom. Uvediem príklad mojej eh, členskej krajiny. Malta a Gozo ešte stále nie sú eh, prepojené na európsku eh, sieť s zemným plynom. Sme ostrovy, sme, sme izolovaní, sú tu geografické výzvy. Tieto e, projekty sú dôležité pre členské štáty za účelom diversifikácie ich e, energetických zdrojov ale takisto je potrebné, aby infraštruktúra bola prítomná v každom členskom štáte. Ako ste povedali, je to dôležité, aby sme zabezpečili, že nikto nebude ponechaný bokom. Napokon podporujeme projekty e, v spoločnom záujme a takisto podporujem, že Connecting Europe Facility môže v tomto zmysle pomôcť a preto by tento parlament mal silne Eh, podporovať jej eh, dobré finančné krytie aj v budúcom viacročnom finančnom rámci. Dobrý deň, teraz pani Klok. Dámy a páni, vážená pani predsednička a pani eh, von der Leyen vo svojom liste napísala komisárke pre povrácom liste pre komisárku pre elektrik, elektrickú energiu e, uvádza, že e, plyn bude medzi krokom k obnoviteľným zdrojom a kandidáti, e, alebo kandidátka, toto tiež počas vypočutia potvrdila. Ja som bola zvolená v oblasti Slieska v Polsku a súhlasím s týmto vyjadrením E, ide, ten, tieto nové energetické ciele vyvíjajú obrovský tlak e, na e, krajiny v mojom regióne. A, a preto mať medzikrok v podobe plynu je určite veľmi dobré, pretože my jednoducho nedokážeme postupovať tak rýchlo pri transformácii toho nášho energetického systému, ako by ste chceli ako navrhujete, respektíve ako, ako nám nariadujete. A sú tu iste kolegyňa a kolegovia, ktorí počúvajú hlas tých, ktorí um, sa jednoducho nachádzajú reálne v sociálne ťažkej situácii a, a my musíme samozrejme chrániť klímu, ale nesmieme ponechať ľudí na pospas uh, úplne samým sebe. A zelení, ktorí tvrdia, že sú ekológovia, tak e, ich zaujíma skôr životné prostredie a to, aby sa nabalili na týchto polit- e, politikách. Ale kto tieto um, opatrenia zaplatí? Sú to práve tí najchudobnejší a to sa presne týka aj zabezpečenia dodávok, pretože my vo východnej Európe, ak chcete, aby sme fosílne paliva prestali používať, tak Jednoducho nútite nás, alebo teda tlačíte nás do náručia Ruska. Tak nám nedáte šancu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. Pani predsedníčka, ja ďakujem. Chcem poďakovať pánovi Borchartovi, podpred, e, zástupcovi generálneho riaditeľa. O svojej, o svojej prezentácii ste hovorili o troch pilieroch e, e, konkurencie, schopnosti, udržateľnosti. A ten tretím vypadol, ale ak s touto optikou hodnotíme e, existujúci systém, tak je toľko inteligentných sietí a e, je toľko ropných projektov, že v prípade našej, mojej krajiny, projekt e, ťažby kvapalného plynu Shannon, to je bod 5.3, tak tam je plánom dovážať špinavý frakovaný plyn z USA do Európy v tomto prípade je to um, plyn, ktorý má o 40 vyšší, vyššiu uhlíkovú stopu než iné možnosti. A preto sa vás pýtam, pán Borchardt, kto tento projekt môže zo zoznamu vyradiť. Bude to ponechané na členský štát, v tomto prípade Írsko, alebo toto rozhodnutie prenecháme Európskej komisie alebo Európskemu parlamentu. Mňa veľmi zaujíma, vaša odpoveď a tiež ma zaujíma, či prebehlo nejaké posúdenie uhlíkovej stopy týchto projektov. Ďakujem. Ďakujem vám, pán Kafe, pán Karam. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán predstaviteľ Európskej komisie. Ďakujeme pekne za vaše slova. Pokiaľ ide o tie klimatické problémy, ktoré máme, nemôžeme sa tváriť, že nič sa nedeje. Každý rok tie správy sú stále e, negatívnejšie. Od roku 2014 1,6 miliardy bolo vyčlených zo strany Európskej únie do projektov, pokiaľ ide o projekty cez CEF. Musíme sa sústrediť na projekty, ktoré budú brojiť proti týmto klimatickým zmenám a treba ukončiť tie projekty, ktoré nie sú v súlade s parížskými cieľmi. Európska investičná banka ešte sa nedohodla na to, aby prestala investovať projekty, ktoré sa týkajú plynu a fosílnych palív. Bohužiaľ, my v Európskom parlamente nemôžeme byť spoluvinníkmi takýchto projektov Komisia síce hovorí o Green New Deal a neutralite do roku 2015, ja si myslím, že projekty v spoločnom záujme musia byť podporované. A potom, čo sme si vypočuli našich kolegov z viacerých skupín tohto výboru, všetci sme znepokojení z klimatických otázok. Tento zoznam treba modifikovať. Nemôže to byť v takom pomere, ako to bolo 1, 3 ku 1 alebo 4 ku 1. Ja si myslím, že už to nemôže takto ďalej byť. Takisto treba revidovať aj tie usmernenia na to, aby sa posilnili kritéria, e, ktoré tu máme na to, aby sme e, fosílne projekty už nemali takto v miere zastúpené. Ďakujem. Ďakujem a na záver pani Pauls. Ďakujem pani predsednička. Nebudem opakovať to, čo už bolo povedané, ale chcem tomuto doplniť pár ďalších postrehov. Zabezpečenie dodávok je na tomto zozname a ja by som chcela apelovať na komisiu, aby vnímala zabezpečenie dodávok len v zmysle energetickej bezpečnosti, ale nie ako zabezpečenia výroby lebo ak si dobre pamätáte, na samite v roku 2018 táto téma bola veľmi dôležitá. V Nemecku máme niekoľko tepelných eh, fosílnych eh, elektrární, ktoré nebežia na eh, dostatočný výkon, na plný výkon, pretože nemajú chladiacu vodu. A preto sa chcem spýtať, či ste toto tiež zvážili. Po druhé, čísla, ktoré prezentujete a ktoré sú ešte stále na obrazovke, tieto mm, zahrňajú niekoľko projektov, ktoré boli zlúčené a tie čísla, aspoň to, čo je vo vašom materiáli, 5,1 sa zmenilo na 6, no proste to číslo sa znížilo a mm, ja tu chcem zdôrazniť najmä to, že plyn nie je nízkouhlíkové palivo, pretože ak e, zvážime e, potenciál globálneho oteplovania spôsobovaný metánom, tak e, tam je to 85 násobok oproti CO2, čiže ak nám to začne unikať, tak e, budeme mať tú istú e, uhlíkovú intenzitu ako v prípade uhlia. Ďakujem, tým sme uzavreli zoznam rečníkov. A teraz dávam slovo pánovi Borkartovi. Ďakujem vám za všetky tieto otázky a pripomienky. Na nešťastie čas mi neumožňuje prebrať všetky tieto vaši, vaše pripomienky jednu po druhej, ale rád by som sa venoval niektorým veciam a potom um, proste preberiem to, čo bude možné. Um, tento dokument, stiažujete, že prišiel neskoro, no mohli sme aj neposlať nič, ale my najprv musíme totiž to ukončiť, tie naše veci a potom um, musíme zvažovať, či ich pošleme noc predtým a večer predtým, a domnievali sme sa, že za týchto okolností by bolo užitočné vám to dať k dispozícii aspoň nejakým spôsobom, ale pochopiteľne hm, nie každý s tým bude spokojný. E, tiež som si tu vypočul jednu vec a to, že e, niektorí hovoria, že áno, je to udržateľnosť, iní tvrdia, že nie treba ísť cestou e, zabezpečenia dodávok energie a ja tomu celkom dobre nerozumiem, pretože komisia má určitú povinnosť všetky tieto tri ciele energetické politiky dodržiavať rovnako, teda udržateľnosť, energetická bezpečnosť a dostupnosť. Všetky tieto tri veci musia byť vyvážené a na to, aby sme ich eh, eh, riešili zároveň, musíme skrátka prihľadať na všetky tri v tej našej klimatickej politike. Toto je práve výzva, ktorej budeme čeliť v budúcnosti. Teda otázka je, ako všetky tieto tri, no niektorí to nazývajú trilemou, E, všetky tieto tri oblasti skompatibilniť tak, aby e, boli v súlade s princípy terajšej zelenej dohody. Toto je vec, alebo to je otázka, ktorá stojí pred novou komisiou a my sa e, radi touto vecou budeme zabrať. Ale teraz sa dostávame k tej základnej veci a viacerí už o tom hovorili. Um, veľa projektov týkajúcich sa plynu sú projekty dobré a ja o tom nechcem nejako uh, teraz diskutovať, ale treba pochopiť to, že máme súčasnú situáciu a budúcu situáciu. A my teraz hovoríme v rámci návrhu zoznamu, je, hovoríme o existujúcej, o existujúcej situácii. Prečo? Lebo e, mnohé, alebo väčšina z týchto plynových projektov sú na zozname od začiatku, a to z dôvodov, ktoré popísala, myslím, pani, pani Kok, pán Krastodebsky a pán Kuberius. Oni správne poznamenali, že je tu otázka e, zabezpečenia dodávok, energy security. Tu ide o to, a nezabudajme na to, že ešte pred 3-4 rokmi sme mali obrovskú diskusiu o tom, ako sa vyhnúť e, plynovej kríze a závislosti na dovozoch e, najmä ruského plynu a potom v rámci iniciatívy pre energetickú úniu sme veľmi prominentne riešili diverzifikáciu infraštruktúry dodávateľov Eh, v našej politike. A teraz tieto plynové projekty, oni sú priamou reakciou práve na túto politiku. A vzhľadom k tomu, že my teraz meníme zameranie z, z zabezpečenia dodávok na udržateľnosť, tak tieto projekty už nebudú, alebo teda by nám úplne vypadli a to nie je podľa mňa správny postup, pretože hm, bolo tu povedané, a to ste zopakovali, e, to, čo hovorí pani von der Leyen, je pre nás veľmi jasné, že v dohľadnej budúcnosti e, budeme potrebovať e, zemný plyn, aj keď možno len na to, aby krajiny, ktoré v súčasnosti ešte stále závisia do veľkej miery od výroby elektriny z uhlia dostali príležitosť sa od tohto uhlia oddeliť a urýchliť ten prechod cez zemný plyn, lebo tieto krajiny jednoducho nie sú schopné v tom čase, v tom horizonte, do ktorého by sme chceli vyfázovať uhlie, zabezpečiť dodávky energie a bezpečné dodávky energie obnoviteľnými zdrojmi. Toto je existujúci stav a my nemôžeme tie projekty, ktoré už boli dokonca čiastočne e, prefinancované a už sa na nich pracuje, zo zoznamu vylúčiť a povedať, to bolo včera a e, nad tým zavrieme oči a teraz sa ideme len pozerať do budúcnosti. My e, musíme uvažovať nad tým, že dobre, sú tu tí, ktorí uplatňujú prístup vyplývajúci z tých klimatických ohľadov. Áno, toto je budúcnosť, to je pravda, ale tie tri ciele, o ktorých som hovoril, tie to je súčasť toho nášho, tej našej zelenej dohody, tak jednoducho musíme pamätať na to, že tu máme infraštruktúru, ktorá nezmizne a my ju lusknutím prstov nezmeníme. Čiže treba uvažovať nad tým, ako dosiahnuť ten prechod na základe určitých kritérií. Ale v princípe je jasné, že budúce projekty, plynové projekty, dajme tomu, budú musieť e, plniť e, niekoľko cieľov, budú musieť byť viac účelové, teda to je požiadavka toho, aby táto nová, nová infraštruktúra sa mohla používať napríklad na prepravu zelených plynov a tým myslím e, e, vodíka, biometánu a tak ďalej. No a vzhľadom k tomu, že máme produktovody, a to bola otázka, otázka je, či sú prispôsobené na prepravu vodíka? Nie, nie všetky, samozrejme, lebo je to proste úplne iná konzistencia, erózia takisto je úplne iná, ak začnete púšťať e, do týchto produktovodov vodík. Takže my e, potrebujeme aj náš SEF, aj e, zoznam projektov PCI zamerať tak, aby sme dokázali rekonštruovať tieto produktovody tak, aby boli pripravené do budúcnosti na prepravu týchto tzv. zelených plynov. A to súvisí aj s dostupnosťou affordability, ktorá sa tu veľmi nespomína, ale všetci predsa vieme, že naj, na, naj, najviac nákladovo účinná infraštruktúra je taká, kde, dajme tomu, kombinujeme um, existujúcu roz, elektrorozvodnú sieť s, uh, s plynovodmi alebo sieťou na dodávku plynu. A uh, toto je vec, ktorá momentálne zatiaľ nie je a musíme na ňu pamätať do budúcnosti. A ako to urobíme, tak uh, my momentálne skúmame nariadenie ten I a uh, Prídeme do parlamentu so správou a konkrétnymi návrhmi, rátam do konca budúceho roka. Podľa, náš, podľa môjho názoru toto bude vynikajúca príležitosť eh, hovoriť o tom, čo som sa práve snažil zhrnúť, čo je teda stanovisko komisie a rozpracovať ho do hĺbky a eh, odpovedať na tú otázku, ktorú ste veľmi eh, vhodne položili, teda <laughs> kde tam máme ten dopad na klímu. Zatiaľ sa to nedeje a toto je to chýbajúce ohnívko v tom našom katalógu kritérií, ktorý bude treba doplniť a komisia to vie. Niekto sa tu pýtal na ropné projekty. Áno, samozrejme, ja s vami súhlasím. Toto je jednoducho vec, ktorá nemá miesto na zozname e, projektov spoločného zájmu PCI. To je vec, ktorá tu funguje z minulosti, ale dobre, je to v nariadení ten I a je to vec, ktorú bude treba postupne ukončiť. V minulosti tu bolo prepojenie na rafinérske odvetvie, ale teraz to už nepotrebujeme. Aj rafinérske odvetvie sa bude musieť ekologizovať, takže aj rafinérie budú musieť, ja neviem, prejsť na nejaké ekologické paliva alebo zelené e, plyny, niečo, čo momentálne, alebo teda, aby prešli proste z ropy na niečo iné. A potom je tu otázka e, toho, že sa nebudú tieto projekty financovať z projektov SEF a pokiaľ ja viem, tak ropnú infraš- ropné infraštruktúrne projekty Európska únia momentálne nepodporuje. A potom je tu otázka, alebo padla otázka na financovanie. E, ja by som v prvom rade chcel e, sa obrátiť na pani Haban. Vy ste povedali správne, ale ja som to vlastne spomenul tiež, keď som hovoril o číslach že keď máte dva projekty a k ním pridáte ďalšie dva, tak to percento bude fantastické, ale preto som uvádzal tie pomery, pretože to je možno lepší spôsob, ako sa na to pozrieť, ale tie pomery, to neznamená, že my tu zlučujeme projekty a niekto sa pýtal, je to preto, lebo e, členský štát sa vzdal projektu. Nie, komisia bola len tvrdá. My sme museli bojovať e, o to, aby tam projekty odtiaľ vypadli. Pani Kutaja e, hovorila o projekte, ktorý sme vylúčili zo zoznamu. Áno, to je pravda, to je e, produktovodné prepojenie, konkrétne plynovod medzi Maltou a Talianskom. A tu sme možno po prvýkrát to kritérium udržateľnosti naozaj dôsledne uplatnili. Prečo sme tento projekt vylúčili zo znamu, pretože sme nemali pocit, že by z hľadiska financovania, pardon, e, na zozname PCI to je, ale zoznamu financovania to vypadlo. Prečo sme financovanie zrušili v tomto prípade? Lebo v návrhu na financovanie nebolo jasne e, dokázané, alebo teda nebolo jasne popísané, aká bude budúca stratégia e, Malty v oblasti energetiky, lebo už máte e, produktovod e, do Talianska, máte LNG, e, CNG terminál, teraz tam chcete znova, alebo teda chcete, do, chcete vybudovať ďalší plynovod do Talianska. Pričom vo vašom národnom klimatickom a energetickom pláne percento obnoviteľných zdrojov bolo relatívne skromné. Takže v kombinácii týchto všetkých ohľadov sme dospeli k názoru, že tento projekt nebudeme navrhovať na financovanie, pretože je absolútne nejasné, aké sú vaše úmysly e, s týmto e, plynovodom. Išlo o nejaké zaviazanie sa, lebo toto riziko tu bolo aj niekto ho spomenul, pretože ak už niekto položí tento plynovod do vody, tak to tam zostane potom 50 rokov a už sa to bude musieť využívať. Čiže ak sa pozrieme do budúcnosti, potom nám to môže spôsobať také isté problémy ako dnes, Niektorí uvádzajú, nám spôsobujú projekty, ktoré sme rozbehli v minulosti. Takže my chceme, aby ak pôjde o nejaký produktovod, aby bol viacúčelový, to znamená, aby mohol mm, čerpať e, financovanie budúcnosti, tak e, musí proste byť viac účelový. A potom sú tu projekty, ktoré sme zo zoznamu vylúčili, pretože jednoducho tam nemali miesto, bolo tam... To sme posudzovali naozaj prípad od prípadu a e, Jednoducho, ku všetkému je posúdenie vplyvov, na, základe, na základe ktorého sme sa rozhodovali. A potom je tu bola tu otázka participácie Európskeho parlamentu. V prvom rade chcem povedať, že participácia Európskeho parlamentu je v tomto konaní, čo je konanie o delegovanom akte, zakotvená v zmluve. Tam je právo Európskeho parlamentu na skrutínium, ktoré dostanete. A e, to keď komisia vypracuje delegovaný akt, vy dostanete k dispozícii na posúdenie. Ale ten list e, komisára Riasa Kaneteho, aj my máme pocit na komisii, že parlament by mal byť zapojený e, do zostavovania tohto zoznamu v ranej fáze a preto sme otvorili regionálnu skupinu pre participáciu tých poslankyň alebo poslancov parlamentu alebo asistentov alebo aspoň nejakých zástupcov Európskeho parlamentu. A Um, toto teda bolo otvorené, niektorí to vzali, niektorí nie. Možno by sme tento postup mohli vylepšiť tak, že v celom tomto procese vždy, keď sa koná nejaký workshop alebo nejaké stretnutie, tak e, ono pozvanky Európskemu parlamentu išli a ja som povedal, vy ste povedali, že to nie je transparentné, ale všetky tieto zásadnutia mimochodom boli webstreamované. Čiže ja nemám pocit, že by to bolo zase také zlé. Potom tu bola otázka na ciele interconnectivity. To ste, myslím, spomenuli Španielsko a Francúzsko. Máte celkom pravdu. Bod 2.8 nie je dostatočne riešený a e, preto sme um, spolufinancovali podmorský kábel v Biskajskom zálive. To je jedna z e, vecí, jeden z našich najdôležitejších projektov. A tým zdvojnásobíme kapacitu. A nie je to samozrejme dostatočné, pretože, a na to je mnoho dôvodov, a jeden z tých dôvodov je odpor spoločnosti a ľudí proti tomu, aby sa kládli ďalšie káble cez Pireneje napríklad. A toto, je, toto sú výhrady verejnosti, ktoré musíme brať vážne. A to platí aj pre budúcu infraštruktúru a budúce infraštruktúrne projekty tí, ktorí tie projekty e, budú e, navrhovať, tak musia už v ranej fáze návrhu zohľadňovať verejnú mienku a nie až keď už ten projekt je naozaj vo fáze neviem, schvalovania. A that is well. I think uh, i have done most of it, I hope at least. Zdá sa, že som už zodpovedal väčšinu z tých otázok, aspoň sa to zdá. A ešte tu bola otázka, pokiaľ ide o Shannon projekt. Ďakujem pekne za túto otázku. Áno, to je dobrý príklad toho, že kde vlastne problémy v súčasnosti máme my, aj pokiaľ ide o komisiu. Treba si uvedomiť, že proces PCI ako taký je vlastne v rukách, ide to z dola nahor, v rukách členských štátov, čo teda oni chcú, a potom to ide cez regionálne skupiny a tak ďalej. My za komisiu, keď to dostane k nám, my musíme dodržiavať jasné pravidlá. My nemôžeme projekt ponechať na zozname, ak jeden členský štát je proti tomu. A mali sme takéto prípady tentokrát. Na druhej strane však, ak tu nie je žiadna opozícia proti projektom a robíme analýzu nákladov a prínosov a vidíme, že tu je aj pomer, pokiaľ ide o zvýšenie pozitívnych vplyvov, tak v takýchto chvíľach sme zaviazaní, máme povinnosť takto postupovať. A to je to, čo povedal aj pán Peterson. A chápem to. Tuto je také neexistujúce prepojenie, pokiaľ ide o tie nové projekty. Potrebujeme jednoducho skutočnú kontrolu, skutočné hodnotenie aj tej kompatibility voči klimatickým otázkam. Ja som vám uviedol konkrétny príklad. To znamená, že potrebujeme viacúčelové plynovody v budúcnosti. To znamená, treba zintenzívniť digitalizáciu a vlastne aktualizáciu tých existujúcich sietí a toto nás privedie k lepšiemu pochopeniu tej situácie. A ešte možno na záver, pretože takisto sa to tam teda spomenulo, pokiaľ ide o Krk, e, ten LNG terminál, a tam sa hovorilo teda o účasti zúčastnených strán v teréne. Pokiaľ ide o tento konkrétny problém, áno, bol tam problém, a chcem povedať, že to bola komisia, kolegovia z môjho generálneho riaditeľstva, ktorí zaslali jednotlivým regiónom, boda boli zaslaní do regiónov, aby sa tam zhovárali o tých riešeniach. Bol tam interný problém, snažili sme sa to vykompenzovať tým, že sme išli tam vlastne my a získali sme ich pohľad na tú situáciu a povedali sme, že čo si my vlastne o tom termináli myslíme. Pretože nejde tu o terminál ako taký, ktorý treba spochybňovať, pretože to je veľmi dôležitý prvok infraštruktúry pre celý región, ale skutočne ide skôr o ten spôsob, a ako tá, zau, ako tá účasť občianskej spoločnosti zúčastnených strán, ako to bolo zapracované v týchto konkrétnych oblastiach, tak to nebolo uspokojivé a budeme to musieť pravdepodobne bližšie preskúmať, ako v budúcnosti to lepšie dosiahneme, aby tu bola zaangažovaná teda aj občianská spoločnosť. Ale ďakujem pekne, pretože som už hovoril veľmi dlho. V každom prípade ste ukončili vaš eh, odpovedanie na otázky veľmi pozitívne, pokiaľ ide posilnenie účasti občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu, ďakujem pekne za váš záujem. Pán rejiteľ Burkhardt povedal, že to je začiatok toho procesu Takže treba sa pozrieť na tento zoznam, na zúčastnené strany a budeme sa musieť pozrieť na to, ako sa pohneme ďalej. Ďakujem pekne, pán Burkhardt. Čakáme na ďalšie diskusie, keď prídete do nášho výboru. Uh, Kolegovia, kolegyne, poprosím vás o poriadok. Poprosím vás, usadte sa. Týka sa to aj pani Paulus. A prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Je to výmena názorov znovu s komisiou, pokiaľ ide o konferenciu svetovú o radiokomunikácii. Máme tu pána Andreasa Gajsa, riaditeľ spektrovej politiky na Európskej komisie. Prizvali sme ho na túto výmenu názorov predtým, než sa bude organizovať táto konferencia. Táto sa bude konať v Egypte 28. októbra v Sharm el Sheikh do 22. novembra. Istotne vás bude zaujímať, aký dopad táto konferencia môže mať na unijnú elektronickú komunikačnú politiku, vrátane spektra 5G, ako aj pokiaľ ide o politiku v oblasti vesmíru. Takže poprosím vás o krátke úvodné slova, pán Gajs, a potom sa budú kolegovia pýtať otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pekné popoludne, no ešte nie, pekné ráno, dopoludne prajem. Teším sa, že môžem tu byť medzi vami, pokiaľ ide o tieto konkrétne otázky. Chcel by som povedať niečo, pokiaľ ide o ten proces, obsah a pokiaľ ide o úlohu Európskej únie, pokiaľ ide o takéto konferencie o radiokomunikácii. ITU je úniou medzinárodných telekomunikácií a sú tam aj špecialisti z Európskej únie a organizujú sa takýmto spôsobom konferencie, príde viac než 3000 delegátov z 193 členských krajín OSN. Možno sa pýtate, prečo 3000 ľudí chcú, chce hovoriť o takýchto detailných otázkach, ako je napríklad spektrum v kontexte ďalších komplexných otázok. Je tu jedna vec spoločná, hoci teda Máte síce členské štáty, ale potom máte aj sektorových členov, to, to sú vlastne telekomunikačné spoločnosti, prevádzkovateľia satelítov, tak ako to súvisí s letectvom, vojenské aplikácie a títo všetci potrebujú určité spektrum a potrebujú využívať spektrum tak, aby to neinterferovalo navzájom a aby to plnilo ich vlastné potreby a požiadavky. Takéto svetové konferencie majú za úlohu aktualizovať regulácie rádiové, to sú vlastne dohody a organizujú cezhraničné aspekty využívania spektra. Spektrum sa jednoducho na hraniciach nezastaví, môže byť transmitované skutočne na ďaleké vzdialenosti a môže viesť až k interferencii, ak to nie je správnym spôsobom koordinované, to využívanie spektra. Tieto konferencie sa konajú každé 4 roky zhruba a vlastne je to vlastne také vyústenie dlhého prípravného procesu na národnej a regionálnej úrovni. Posledná konferencia sa konala v roku 2015 a už krátko na to vlastne začali prípravy na tohto ročnú konferenciu. A nejde teda iba o členské štáty, ide o všetky zúčastnené strany, ktoré som vám spomenul predtým, ktoré sa teda zúčastňujú na takýchto prípravách. Takisto tieto konferencie nemajú politické ladenie, to znamená, že sú tam nejaké národné príhovory alebo e, nejakí vysoko postavení hostia. Skôr tie konferencie obsahujú veľký počet bodov programu, ktoré sa líšia a ktoré potom vedú k pozmenujúcim návrhom tých nariadení alebo regulácií rádiových. Tu som vám iba dal príklad toho, čo nemusíte čítať ani chápať to. Ide tu skutočne uvedomenie si to, že tu máme tieto tri stĺpčeky a tieto prezentujú jednotlivé regióny sveta. Takže prvý región to je Európa, Afrika, región 2 to je Amerika a región 3 to je zasa Ázia a Tichomorie. A vlastne tu sa stanovuje taký rámec a robí sa to veľmi detailne, sú tam poznámky, podčiarov, tie sú veľmi technicky obsažné na to, aby sme sa vyhli tej interferencii. A pokiaľ ide o prípravy a ten proces samotný, ako to teda celé funguje, Členovia ITU, to sú vlády a zúčastnené strany, tieto pripravujú štúdie, to sa začne vždy teda po tej poslednej konferencii, krátko na to. A v podstate, čo sa robí? Robia sa štúdie, ktoré vyústia do nejakých výsledkov a tieto sa potom kompilujú vo forme správy na týchto konferenciách. Sú to technické správy. Máme tam CPM správu, takzvanú, ktorá umožní aby tí, ktorí organizujú tie konferencie, mali jasnú predstavu o názoroch iných a vlastne takýmto spôsobom sú tu ešte začlenené aj ďalšie body programu, ktoré využívajú jednotlivé metódy na to, aby vyšli v ústrety potrebám toho, čo jednotlivé členské krajiny potrebujú. Máme tu prípravu ITU, ale máme prípravu na európskej úrovni to sa deje na úrovni CEPT, CEPT, je to Európska spolupráca medzi 48 krajinami. Takže sú to európske krajiny, ale aj iné krajiny, ako napríklad Rusko, Turecko a ďalšie, ktoré sú geograficky vlastne na európskom kontinente. A tieto krajiny poskytujú vstupné informácie, je to vlastne taká spoločné, Vidím sa vytvorí spoločné stanovisko za Európu. To neznamená automaticky, že všetkých 48 krajín to podpíše, môže ich byť aj oveľa menej. Takže môže tu byť určitý rozdiel v rámci CEPT, pokiaľ ide o návrhy alebo spoločné stanoviská. A tieto sú potom poskytnuté ITU tej konferencii radiokonf- celosvetovej radiokonferencii. Akú úlohu teda zohráva Európska únia v tomto kontexte? Európska únia nie je plným členom. Inými slovami, nemôže navrhovať, rokovať alebo hlasovať. To je úlohou jednotlivých členských štátov. Avšak na druhej strane sú tu jasné oblasti, kde podstate tie zmeny, ktoré sa, urobi, ktoré sa robia na, na tej dohode eh, o radiokomunikáciách, tieto môžu sa týkať aj európskeho práva a preto tu máme článok 218 odsek 9, ktorý jasne stanovuje, že všetky členské štáty musia rokovať spoločne v mene Európskej únie na základe záväzného rozhodnutia, to je rozhodnutie Rady, ktoré takisto bolo pripravené pred touto konferenciou. Je to teda záväzné rozhodnutie. To znamená, aj keby tu teda boli určité rozpory v rámci CEPT, my ako Európska únia ideme do tých spoločných rokovaní za Európsku úniu ako jednotný solidný blok, aby sme skutočne mali určitú váhu v rámci tých rokovaní. Takže aké sú tie pozície? Týkajú sa celého počtu otázok a tu máte iba určitý sumár toho, čo, o čom sa hovorí na tých konferenciách. Sú to témy a otázky, ktoré môžu mať dopad na európske zákony. Týka sa to námorníctva, pokiaľ ide o bezpečnosť dopravy, vesmírne otázky, bezpečnosť, inteligentné dopravné systémy, o tom sa takisto hovorí. Takisto veľmi dôležitá medzinárodná mobilná telekomunikácia, 3G, 4G, 5G, tie diskusie, o ktorých ste istotne počuli aj vy. Máme tzv. siete, radiové siete, ktoré označujeme teda termínom Wi-Fi tieto takisto si vyžadujú dodatočné spektrum, mobilné satelitné systémy v určitých frekvenčných pásmach, ktoré nám umožňujú pripojenie sa k internetu, keď sme napríklad v lietadlách. A takisto ešte aj program, pokiaľ ide o ďalšiu konferenciu, o tom sa už bude hovoriť na tejto konferencii, aj sa to stanoví my sme teda k tomuto pripravili naše stanoviska a je to v súlade s relevantnými e, rozhodnutiami, pozíciami CEPT, to znamená Európske spoločné pozície. A na tom sa uzhodli všetky členské štáty spoločne. Čo teda robia tieto regulácie rádiových komunikácií? Stanovuje sa takto rámec ohľadne toho, ako členské štáty využijú spektrum pri nakladaní, riešení problémov cezhraničných problémov ako napríklad interferencia. Rádiové regulácie vlastne sa príjmajú na úrovni členských štátov a členské štáty sa snažia dospieť k dohode tým, že sa napríklad ustanovia poznámky počiarov alebo ďalšie podmienky, ktoré majú zabezpečiť to, aby sa nakoniec dospelo ku konsenzu. O čo tu teda ide? Ide tu o to, že vlastne sa takýmto spôsobom zjednodušujú určité hospodárske otázky, ale nestanovujú sa štandardy, pokiaľ ide o zariadenia, alebo sa nestanovujú konkrétne detailné informácie, ktoré my už potom robíme na úrovni národných štátov. To znamená, je tu ešte stále určitá potreba po tom, čo tieto rozhodnutia boli prijaté, aby tu bola harmonizácia v rámci Európskej únie, aby sme vedeli, ktoré pásma sú využívané napríklad pre 5G a dokedy, aby sme vedeli, ktoré sa využívajú napríklad pre internet veci, alebo pokiaľ ide o ďalšie veci. To je všetko veľmi detailné a nerobí sa to na úrovni ITU. A posledná priesvitka čo sa teda robí po, VR, po tej konferencii. Komisia teda vyhodnotí výsledok tej konferencie, urobí sa aj správa, urobia sa návrhy, pokiaľ ide o možné zlepšenia tohto procesu a potom vlastne po konferencii začne zasa ten cyklus prípravy ďalšej konferencie, ktorá je naplánovaná už na rok 2023. Myslím, že to je teda z mojej strany v tejto chvíli všetko. Rád zodpoviem vaše otázky a objasním problémové miesta, na ktoré sa spýtate. Ďakujeme pekne aj my, pán Gajs. Nech sa páči, pani Kavajo. Ďakujem pekne za vašu informáciu. Chcem zdôrazniť otázku harmonizácie na úrovni Európskej únie v tejto záležitosti a chcela by som sa spýtať, či by ste mohli byť špecifickejší, pokiaľ ide o dopad, ak teda nejaký má, aký to má, pokiaľ ide o úlohu 5G, aké dopad majú tie závery konferencie, pokiaľ ide o ďalší rozvoj 5G a pokiaľ ide o naše vzťahy s tretimi krajinami. Ďakujem pekne, pani Solis Parels. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše slova. Ja by som sa spýtala, pokiaľ ide o pridelenie spektra pre technológie 5G, Bundesnetz agentúra v Nemecku oznámila, to znamená sieťová agentúra, že začnú alokovať to spektrum medzi 3,7 a 3,8 GHz, pokiaľ ide o siete v Nemecku. Toto spektrum bude vyčlenené iba na priemyselné využívanie a bude e, pridelené za podnikom, ktoré predložia žiadosť. To znamená, pokiaľ ide o 5G, pokiaľ ide o priemyselný internet veci, mohli by ste nám možno povedať, či komisia zvažuje možnosť identifikovania, identifikácie, rozmiestnenia spektra 5G, tak ako to vlastne robí aj Nemecko? Pán Buchner. Ďakujem, pán Buchner. Ďakujem pekne. V prvom rade som sa chcel spýtať, vy ste hovorili o interferencii určitých využívaní eh, cezhranične že nie je možné hoci ako využívať spektrum. Toto všetko je problémom iba v prípade frekvencií pod 80 MHz. Všetko e, e, nad to je veľmi lokálne a práve tie vyššie e, frekvencie zasahujú, dosahujú len pár sto metrov. Takže nechápem, prečo to potrebujeme to regulovať medzinárodne. Dôležité ale samozrejme je to, čo ste spomenuli, pre mobilnú e, telekomunikáciu je dôležité, aby sme e, mobil nevyužívali len v Nemecku, ale napríklad v Japonsku a tak ďalej. Tam je jasné, že sa treba dohodnúť na e, napríklad bezpečnosti, bezpečnostnej stránke, ale interferencia rôznych využití frekvencií nad 80 MHz, tej nerozumiem. Ďakujem. Someone else? If not... Niekto ďalší? Ak nie, tak nech sa páči, pán Gajs. Ďakujem veľmi pekne. Prejdem teraz k prvej otázke eh, k dopadu 5G, čo konferencia bude v tomto kontexte robiť. Ako som povedal na začiatok, eh, Program je už stanovený, takže presne vieme, o čom sa v súvislosti s 5G, bude diskutovať. Tento krát teda tieto frekvenčné zákazy, eh, na ktoré sa budeme pozerať, eh, ktoré sa majú identifikovať pre 5G alebo IMT, ako sa to nazýva v žargóne IT, to eh, sú vlastne veľmi vysoké frekvencie, takže je to milim, Mm, vlnové spektrum. Začínajú na 24 GHz a idú vyššie. To sú veľmi, veľmi vysoké frekvencie a čo konferencia bude robiť, bude, že sa budeme dohadovať, čo sa, ktoré frekvencie sa budú využívať v budúcnosti pre 5G. Toto sa teda netýka už existujúcich spektier, ktoré máme e, v nižšom rozpeti, ktoré sa využívajú na 2G, 3G, 4G. Je tu o nové spektrum, ktoré obzvlášť má tú charakteristiku, že môže poskytovať veľmi e, veľké e, rýchlosti e, gigabitové kvôli tej vysokej frekvencii, ktorú tu máme. Takže my sa budeme e, zaoberať určitým e, špecifickým e, frekvenčným rozpetím a jedna z tém, ktorá sa bude preberať na konferencii, to bude, že keď dáme niečo k dispozícii pre 5G, môže znamenať, že iné služby budú tým ovplyvnené. Nie je to totiž tak, že by toto spektrum bolo nevyužívané. Takže napríklad sa môže stať, že keď diskutujeme o technických podmienkach, ktoré vybavenie 5G e, musí dodržiavať, môže to znamenať vyššie alebo nižšie e, náklady pre e, priemysel na ich výrobu. Pretože čím väčšiu ochranu budete pre ostatné služby požadovať, tým vyššie náklady budú pre priemysel na vlastne výrobu vybavenia pre takýto typ ochrany. Na druhej strane však musíme mať na pamäti, že musíme vyvážiť to, čo robíme v oblasti 5G s inými službami, ktoré budú ovplyvnené. Napríklad 26 e, e, e, GHz spektrum, ktoré je dôležité, keď rozmýšľame nad 5G. Tá nižšia frekvencia sa využíva na exploráciu Zeme, na satelitovú komunikáciu, vrátanie Kopernikus Takže e, musíme, sa, musíme vyvážiť politiku konektivity na jednej strane, na druhej strane klimaty, e, politiku v oblasti klimatických e, zmien a boje, boja proti ním, pretože toto bude mať vplyv na ochranu satelitných služieb ako Kopernikus a možnosti pre tieto služby pozorovať povrch Zeme bez interferencií a teda tak, aby e, presnosť, e, s ktorou môžu satelity predpovedať počasie a tak ďalej, nebola ovplyvnená. Takže toto si určite vyžaduje určitú politiku. E, toľko k prvej otázke. A k druhej, tá sa týkala špecifického frekvenčného rozpätia, ktoré sa využíva v Nemecku pre priemyselný typ 5G 3,7-3,8 GHz. I E, e, táto, táto e, radiokonferencia sa, svetová sa nebude zaoberať vecami do takýchto detajlov. Pokiaľ ide o nejaké pripísanie konkrétnych spektier, to je v kompetenciách členské, členských štátov. Viedli sme dlhé diskusie v minulých rokoch keď na túto tému, keď sme hovorili o dohode o komunikačnom kóde, kde išlo o definovanie úlohy členských štátov v tejto oblasti. Takže v zásade je na členských štátoch e, pripísať určité e, frekvenčné spektrum, takže keď e, Nemecko sa rozhodne, že 3,7, 3,8 bude uvoľnených práve pre takýto typ priemyselného využitia, tak je to národné rozhodnutie a my nebudeme na európskej úrovni rozhodovať Eh, že takéto niečo podobné eh, by sme robili. Ale my chceme byť v úzkom kontakte, v komunikácii s členskými štátmi, eh, pokiaľ ide o tieto ich rozhodnutia, pretože samozrejme to má vplyv aj za hranice keď rezervujete nejaké spektrum pre špecifických užívateľov, takže keď to rezervujete pre jedný, jeden typ užívateľov, môže to viesť k vyšším cenám eh, na aukciách pre iných používateľov, ako sa to už aj stalo v Nemecku. Posledná otázka sa týkala interferencie. Či interferencia nie je len charakteristikou, ku ktorej dochádza eh, len po určité eh, megaherce. By ste spomenuli 80. Nie, nie je tomu tak. Samozrejme, čím vyššia frekvencia, eh, tým menšiu vzdialenosť môžu prejsť tieto rádiové vlny. Takže keď budete mať niečo blízko hranice, tak, tak to vlastne ovplyvní v pohraničnej oblasti iba veľmi malú oblasť. Ale spektrum po frekvenciách ako 800 alebo 700 MHz, o ktorých sme tiež diskutovali, pokiaľ ide o interferenciu medzi eh, vysielaním a mobilnými sieťmi, eh, môžu eh, tu byť vzdialenosti 500 až, 50 až 100 kilometrov. To je dosť veľká oblasť, v ktorej môže dochádzať k interferenciám. No a niektoré z týchto aplikácií nie sú len na Zemi. E, môžeme tu mať interferencie aj vo vzduchu. Alebo zoberme si satelitné systémy, ktoré fungujú pri oveľa vyšších spektrách. Tie tiež musia byť chránené. A nielen pokiaľ jednotlivé krajiny, tieto satelity majú stopu, ktorá môže byť dosť veľká, môže pokrývať celý kontinent, v niektorých prípadoch aj celý svet. A v takomto prípade čokoľvek, čo urobíte e, dolu na Zemi, môže e, interferovať e, s satelitom, pretože príjimač satelitu je veľmi citlivý na akýkoľvek typ prenosov a treba zabezpečiť, aby nedošlo k takýmto situáciám. A teda je e, možné, že na medzinárodnej úrovni sa povie, e, že určité rozpetie je e, vyčlenené pre satelity a teraz sa nemôže používať pre terestriálnu komunikáciu a podobne. Dúfam, že som zodpovedal na vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Gajs. Kolegovia, je niečo do bodu rôzne? Ak nie, tak eh, dátum nášho najbližšieho stretnutia 11. a 12. november. Ďakujem.